zachovanie tejto lokality, kde doposiaľ šťastlivo koexistovala príroda a ľudia. Ďakujem za udelenie e, slova, e, pán predsedajúci. Pán predsedajúci hovorí, teraz prejdeme na ďalší bod a je to správa Silvána Rapty, ide o univerzálnu službu a číslo tiesňového volania číslo 112. Týmto dávam slovo spravodajkyni. E, Ďakujem, e, e, pán predsedajúci. Koľko má minút? Pán predsedajúci, koľko minút? No aj tak už som prišla o niekoľko minút kvôli tlmočeniu. 4 minúty máte k dispozícii. Pani Rapti sa teraz ujíma slova. Vážení kolegovia a kolegyne, správa, ktorú chcem odprezentovať, sa týka e, celoeurópskej, e, celoeurópskeho čísla tiesňového volania 112 a týka sa univerzálnej služby. Číslo 112 je vyslovene užitočné ale treba si uvedomiť, že aj to málo známe číslo, to, na to poukazuje prieskum Eurobarometru z februára 2011. Len 26 občanov EÚ pozná toto číslo vo vzťahu k tiesňovému volaniu, k osohu, ktorý môže poskytnať. Preto si musíme vytýčiť cieľ, aby do roka 2020 sa percento ľudí, ktorí pozná toto číslo, zvýšilo na úroveň 80 Je to veľmi ambiciozný e, cieľ. Ak sa má stať skutočnosťou, tak musíme e, e, dať ruku k dielu a to troma krokmi. Poprvé informáciami, informácie z osveta prostredníctvom škôl, prostredníctvom mass médií a rovnako aj prostredníctvom prostredníctvom turistických centier. E, číslo tiesňového volania 112 musí byť propagované e, na všetkých miestach, kde sa pohybujú ľudia, na železničných staniciach, letiskách, prístavoch a tak ďalej. Po druhé, treba zlepšiť spoluprácu medzi 27 členskými štátmi EÚ práve e, zvýšenou orientáciou na toto číslo. My vieme, že toto číslo je veľmi dôležité, obzvlášť v letnom období počas dovoleniek. E, európsky občan musí mať istotu, že ak vytočí 112, tak jeho problém sa rieši bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sa nachádza. Takisto e, nie je problém jazykový. To znamená, to číslo mu vždy pomôže je veľmi dôležitá, je otázka lokalizácie volajúceho, aby sa dalo priamo zistiť, kde sa volujúci nachádza, kde je v núdzi. No a tuto vstupuje do hry technológia, tá zohráva kľúčovú úlohu. No a tým sa vlastne dostávam k otázke univerzálnej služby. O čo tu ide? Je dôležité, aby občanom toto bolo jasné. Všetci vieme, že univerzálna služba predstavuje veľmi dôležitú službu. Je, eh, je to služba, ktorá má poskytovať špičkovú kvalitu za rozumnú cenu. Ide o koncepciu ktorá je zakotvená v smernici, ktorá bola schválená v roku 2002 a ktorá bola novelizovaná v roku 2008 a v máji tohto roku e, vypršal e, čas na to, alebo ubehol termín, do ktorého mali e, členské štáty v plnej miere realizovať v praxi obsah tejto smernici o univerzálnej službe. A to je veľmi dôležitý aspekt z hľadiska ďalšieho kroku, o ktorom chcem hovoriť E, a to je krok, ktorý je veľmi dôležitý práve z hľadiska hospodárskej situácie EÚ, z hľadiska hospodárskeho stavu, finančného stavu členských štátov. E, univerzálna služba nie je jediná a nie je výhradný element pre poskytovanie služby všetkým. My vieme, že takéto služby sa poskytujú, ale často za veľmi vysoké ceny občanom. Chcela by som ešte uviezť veľmi, dve veľmi dôležité čísla. A ak si uvedomíme tú skutočnosť, že že tie, tie veci, ktoré majú byť poskytované, sú poskytované e, len e, do 50 nie v 100 miere. Eurozóna e, je prerušená rečnička predsedajúcim s výzvou, aby skončila treba skutočne ponúknuť určité stimuly súkromnému sektoru, treba využiť verejné aj súkromné financie na zabezpečenie tejto služby. Ďakujem pekne hovorí e, predsedajúci. Teraz udajujeme slovo e, pani Basesku. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci. Reforma e, e, jednotného trhu by mala byť e, ukončená tým, že sa sprístupní komunikácia a všetky komunikačné prostriedky občanom. A domnievam sa, že táto správa ponúka určité riešenie tejto otázky. Táto, takéto riešenie napomôže cezhraničným investíciám a pomôže aj mobilite. A myslím si, že univerzálna služba je kľúčom k úplnému jednotnému jednotnému e, trhu. Jedno jediné e, e, a spoločné číslo tiesňového volenia 112 je kľúčového významu. Treba pokračovať vo svetovej činnosti, aby občania si uvedomovali, že existuje to číslo a že takéto číslo môžu e, e, vytočiť kdekoľvek sa nachádzajú v rámci EÚ. Takisto treba využívať aj e, tlmočníkov pri tejto službe. Takisto treba zlepšiť schopnosť lokalizovať volajúceho, pretože v tiesňovej situácii každá minúta je dôležitá. Martin Harber, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako predseda výboru a ako tieňový spravodajca pani Rapti chcem sa jej poďakovať predovšetkým za to, že vypracovala veľmi dobre vyváženú správu, dobre, e, s dobrým obsahom a e, so správnym načasovaním vzhľadom na aktivity komisie. Sriadam e, ku komisárke Melstromovej. Viem, že vo Švedsku, a to predovšetkým, sa snažia vehementne e, e, rozšíriť e, vysokorýchlostný internet. Pani Rapti vo svojej správe má veľkú pravdu, že univerzál, poskytovanie univerzálnej služby je zastaralé dnes. A ja mám čo k tomu povedať. Ja som sa tým zaoberal v roku 89 a vtedy boli, bola mobilná telefónia v plienkach. Dnes E, v priemere každý európsky občan má viac ako len jeden mobilný telefón. Preto otázka univerzálnej služby je e, skutočne e, dôležitá a treba veci aktualizovať máme viacero programov vlád členských štátov, ktoré sa zaviazali zabezpečiť čo najširší prístup k vysokorýchlostnému internetu. Treba zabezpečiť prístup k univerzálnej službe, predovšetkým pre ľudí s postihom je dôležité im sprístupniť túto službu a, e, a preto aj treba uplatňovať už existujúci právny rámec e, v dostatočnej miere. E, teraz má slovo pani poslankyňa Rojtová. Ďakujem pekne. Ja nebudem opakovať to, čo povedali kolegovia, ale e, skutočným problémom linky 112 je to, že o nej vie len e, ledva 26 občanov EÚ. Preto komunikačnú stratégiu treba zlepšiť. E, musí, musia spolupracovať členské štáty aj s komisiou. Takisto lokalizácia pri využití tejto linky je kľúčová. Dáva to šancu záchrany života. Je dôležité vytvoriť aj reverznú linku 112, ktorá by umožňovala si, predstavovala systém systém včasného varovania občanov, ktoré by sa využilo na varovanie občanov pri živelných pohromách a tých e, pribúda v poslednej dobe. Takisto treba rozšíriť možnosť pre zdravotne postihnutých využívať čišej miele telekomunikačné služby a vítam e, záväzok komisii, ktorá chce e, v širšej miere sprístupniť vysokorýchlostný internet aj mimo mestských aglomerácií. Ďakujem pekne a dáme slovo pani Figurejdo. Eh, Ďakujem, pán Ja si myslím, že je veľmi dôležité, že vedieme túto rozpravu, pretože vieme veľmi dobre, že je veľmi dôležité, aby sme mali taký univerzálne všeobecne platný systém. Eh, toto tiesňové volanie 112 eh, musí mať lepšiu publicitu. Všetci si uvedomujeme, že Menej ako 30 obyvateľstva v Európe pozná toto tiesňové číslo a to len dokazuje, že potrebujeme spustiť oveľa výraznejšiu kampaň informovanosti o tom, aby občania vedeli, ako využívať e, toto tiesňové volanie. Teraz by som sa venovala aj inému problému. Je potrebné, aby sme tu hovorili o sociálnom vylúčení a aj to musíme brať do úvahy. 100 miliónov osôb, ktorí sú na prahu chudoby a majú veľké problémy s tým, aby e, mohli používať nové technológie. Na to nesmieme zabúdať. Potrebujeme konkrétne opatrenia, ktoré umožnia prístup všetkým občanom rovnakým spôsobom k týmto službám. To, že napríklad nemáte peniaze, to by vám nemalo brániť e, tomu, aby ste mali prístup k týmto univerzálnym službám, k technológiám aj tiesňovému volaniu. Ďakujem. A teraz pán Paška. Za slovo, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, chcel by som podporiť e, e, návrh správy

Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel povedať pár slov. E, táto e, debata je veľmi zaujímavá a dôležitá pre občanov a veľa z tej dobrej práce, ktorú robíme, však nikdy sa nedostane k občanom a je ľahké e, mať publicitu, keď chcete byť negatívny v členských štátoch, v médiách a tak ďalej, ale veľa z tej dobrej práce, ktorú robíme, e, nikdy e, nedostane publicitu a pozornosť a ako bolo povedané, že keby len 26%, že len 26% občanov vie o tejto možnosti a potom sa treba pýtať, že čo s tým robíme, ako je to chyba. A určite je to veľmi E, dôležité pre ľudí s postihnutým, ale pre priemerného občana to môže byť pridaná hodnota e, pre ich života. Mali by sme e, vynaložiť veľké úsilie, aby sme oznámili toto posolstvo každému jednému občanovi, aby videli pozitívnu stránku EÚ, aby to nebolo zanedbávané. Ďakujem, pán Kelly. Teraz komisárka Malstromová nám povie, čo si komisia myslí o univerzálnom čísle 112. Komisia si myslí, že to je výborné. Pán predseda, cení poslanci a v mene komisie pani Gustem spravodajke, nie pani Rapti za prácu, ktorú urobila aj Imko, aj MV urobila e, na tejto správe. K univerzálnym e, službám si myslím, že to je veľmi podobné aj v súvislosti s tým, akú úlohu môže zohrať univerzálna úloha pri splnení cieľa mm, širokopásmového pokrytia. Toto je bezpečnosť sieť, aby sme zabezpečili, že e, ľudia e, nebudú vylúčení zo spoločnosti kvôli nedostatku prístupu k e, základným telekomunikačným službám a univerzálne služby sú kľúčové prostriedky pre naplnenie tohto cieľa a mali by zaujať správne miesto v súbre nástrojov, ktoré máme k dispozícii. A vzhľadom na potenciálnych významných nákladov, ktoré spôsobuje realizácia v celej Európe, musíme zabezpečiť, že bremeno právnych e, záväzkov e, neprenesú telekomunikačné firmy na občanov. A tieto pravidlá musia byť naplňané univerzálne rovnako v celej EÚ a e, musia zohľadňovať aj potenciálny dopad na telekomunikačné firmy a spotrebiteľov. A komisia preto plánuje vydať oznámenie o úlohe univerzálnej služby v prostredí širokopásmových prístupov a tiež sme ukázali našu ochotu pomôcť členským štátom v procese nasledovania, e, že im poskytneme usmenenie pri naplňaní existujúcich služieb, ako k tomu vyzýva správa. Teraz diskutujeme s členskými štátmi a s priemyslom o vypracovaní e, tohoto ustanovenia. A na druhej strane komisia súhlasí, že spustenie služieb 112 v celej EÚ prispela k lepšiemu prístupu občanov k vznikajúcim službám, ale musíme zlepšiť hlavne prístup k službám 112 pre postihnutých e, užívateľov a tiež e, prenose informácií o umiestnení volajúceho. E, komisia musí podporiť rozvoj, standardizáciu a nasadenie vznikajúcich nových technológií a mali by sme nájsť eh, kľúčové ukazovatele v týchto nových službách a to môže byť dobrý krok vpred, ako posilniť používanie tohto, tejto služby a komisia si myslí, že záchrana života prostredníctvom 112 nemôže byť eh, plnená, plnená ak eh, ne budeme oznamovať občanom, že e, môžu túto linku používať v celej EÚ a preto musíme stále vynakladať väčšie úsilie, aby sme propagovali používanie čísla 112 a to veľmi závisí od spolupráce členských štátov a komisia podporuje výmenu postupov e, a najlepších skúseností medzi expertami členských štátov, hlavne pri revidovaných e, pravidlách používania čísla 112. Môžem vás uistiť, kolegovia, že komisia bude naďalej spolupracovať s členskými štátmi, aby zabezpečila uh, vysoko, e, výkonné využívanie služieb 112. I thank you, commissioner. Ďakujem, komisárka. Takže debata o núdzovom čísle 112 je uzavretá a môžeme začať s ďalšou položkou to je správa od Maria Koraca o